E, sa bude konať zajtra o 11.30. Teraz prechádzame ku správe pána podpredsedu Vlasáka k regionálnej politike ako súčasti širších systémov štátnej podpory. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, pán komisár, v rekordnom čase, najmä z dôvodu rozvrhu, ktorého sa drží komisia. Pri schvalovaní sa nám podarilo túto správu spolu s výborom pre hospodárstvo a menu iniciovať, pripraviť, ako i prediskutovať. Tu sa ukazuje, ako je dôležitá táto téma pre nás. Avšak napriek jej dôležitosti parlament tu má len poradný hlas, primárne právo mu totiž nedáva priestor na spolurozhodovanie a preto využijem túto príležitosť na to, aby som dôrazne zopakoval, že e, to môžeme považovať za demokratický deficit rozhodovania Európskej únie, ktoré, ktorý by mal byť v primárnom práve napravený onedlho. Na poslednom zasadnutí nášho výboru prebehla s, s príslušným komisárom Almuniom e, diskusia k tejto téme. Mnohé zmeny, ktoré sa komisia chystá urobiť v pravidlách regionálnej podpory v porovnaní s pôvodným návrhom sú chválihodné a verím, že reagujú nie len na našu správu, ale i na krízu a vývoj v Európe. Spomeňme napríklad e, zvýšenie územného pokrytia regiónu pre investície e, zvýšenie alebo zahrnutie veľkých podnikov v regiónov typu C, výskumu, vývoja, inovácií, energetiky a životného prostredia a u rizikového kapitálu ako súčasť sektorových pravidiel verejnej podpory. Prípadne umožnenie podpory na nové investície veľkých podnikov v regiónoch typu C, pokiaľ vzniká nový závod alebo nový produkt. Toto sú určite kroky, ktoré idú správnym smerom s čím sa dá polemizovať je pretrvávajúce e, uvažované sprísnenie e, účinku u veľkých podnikoch. Už dnes sú pravidla pre verejnú podporu mimoriadne náročné a mnohí si rozmyslia, či za žiadosť vôbec podajú nové návrhy. Bohužiaľ, e, komplikujú tento proces. Ponechanie týchto zmien pri veľkých podnikoch je zvláštne. V pôvodnom návrhu mali tieto pravidlá platiť i pre malé podniky, avšak to, že väčší podnik žiada odporu, predsa neznamená, že mu musíme klásť viac prekážok, alebo že počítame s tým, že má e, nadbytočné peniaze. Pokiaľ sa komisia rozhodla odpustiť prísnejšie posudzovanie malým podnikom, tak sa asi pre týchto, e, tak môže existovať bez týchto prísnejších hodnoteniach to, čo chce od veľkých podnikov, je dvojitý meter a to nie je spravodlivé. Nadviažem ešte na jednu tému, ktorú pán komisár Almunia zmienil, ktoré je ústrednou témou našej správy. Podľa jeho názoru nie je nutné, aby sa politika súdržnosti a politika verejnej podpory úplne, úplne doplňovali podľa môjho názoru a diskusia na výbore to ukázala. To jednoducho je problém, líšia sa údaje, líšia sa finálne mapy, líšia sa tiež e, regióny, ktoré majú nárok na podporu, tiež sú rôzne pravidla pre zahrnutie typov podnikov, ktoré sa stále, o ktorých sa stále rokuje v politike súdržnosti a tiež sa líši prístup k zjednodušeniu a obmedzeniu administratívnej záťaže, o ktorej som hovoril vo vzťahu k veľkým podnikom nie sú zjednotené ani postupy o lehôd a vracaní podpory pri delokalizácie podnikov a určite by sa toho našlo toho veľa. Dámy a páni, viem, že komisia sa snažila reflektovať e, diskusiu, ktorá panovala o podpore. Je však niekoľko vecí, ktoré ešte nie sú hotové a prevláda byrokratický pohľad nad praktickým a práve praktický pohľad bežného života som sa snažil odzrkadliť vo svojej správe. Verím, že to napokon urobí komisia. Ďakujem za pozornosť. E, ďakujem pekne, e, pán spravodajca. A e, ďalej catch D. Aj začneme s pani poslankyňou Mari Teres Sanchez Schmidt. Nech sa páči. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Ďakujem pekne, už eh, druhý eh, krát hovoríme o eh, systému štátnej podpory v súvislosti s regionálnou pomocou, pretože je to istá problematická téma. Samozrejme, my, sme, my súhlasíme s tým, že netreba takýmito peniazmi nejakým spôsobom podporovať také podniky, ktoré už de facto sú zombikmi a my vieme, že e, teda súhlasíme s tým, že sa nemajú používať peniaze e, našich spoluobčanov na to, aby sme e, podporovali to, že pracovné sa sa budú exportovať von. A prečo potom rozlišujeme medzi malými a strednými alebo veľkými podnikmi v niektorých regiónoch. Prečo nejde o to, aký veľký e, podnik je, ale nakoľko dáva zmysel takúto pomoc poskytnúť pre celé hospodárstvo. E, a e, pokiaľ ide aj o tie hraničné zóny a tie vzdialené regióny, aj tam je špecifický charakter podpoci, pomoci. Ďakujem pekne pani Kleva. Ja chcem povedať, že som bol tieňovou spravodajkyňou e, pána e, Vlasaka a on e, naozaj zohľadnil skutočnosť, že parlament efektívne reagoval na prácu komisie v oblasti regionálnej štátnej pomoci. Je to veľmi dôležitá oblasť. Takisto aj výbor pre regionálne otázky vždy zdôrazňuje, že treba mať väčšiu transparentnosť, jasnejšie prepojenie politiky e, pomoci a iné európske politiky, napríklad kohezné e, a e, rozvojové a mm, spomenul aj pán komisár Almunia, ale je to veľmi dôležité aj z hľadiska štátnej regionálnej pomoci v rámci nového finančného rámca pretože naše hospodárstva podporujú jasné, teda potrebujú pardon, jasné pravidla a teda platí to pre štátnu pomoc a regionálnu pomoc a je to úlohou Európskej inštitúcií, aby sme poskytli takéto jednoznačné transparentné pravidla. Ďakujem ďalej, pán Banky. Excuse me, micro. It's good. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! Eh, áno, uh, vážený pán predsedajúci, ja súhlasím so spravodajcom v tom zmysle, že možno teraz nie je najlepší uh, moment na to, aby sme znižovali, aby sme menili tieto možné pomoci pre jednotlivé regióny aj formou štátnej pomoci. Máme tu e, krízu a našou hlavnou úlohou by malo byť vytváranie e, pracovných miest a o to viac to platí v tých e, chudobnejších regiónoch, tých zelenejších regiónov, pretože tieto najviac potrebujú sa rozvíjať a dobiehať tie ostatné regióny. A pokiaľ budeme znižovať do nového roku ich pomoc alebo tie percenta, tak to len bude negatívne pre celé európske hospodárstvo. A e, nielen bude treba podporovať e, tie regióny, e, ktoré sú v kríze, aby z nej sa dostali, ale jednoducho nie je teraz správny čas na to, aby sme tieto zmeny robili. Treba sa k nim vrátiť v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Ďakujem pekne pravidla Európskej únie, pokiaľ ide štátnu pomoc, sú spôsobom, ako zabraňovať eh, tomu, aby eh, demokraticky zvolené vlády E, nejakým spôsobom konali e, v hospodárstve, ale podľa mňa to je zabraňovanie demokracie. E, Dáme vlastne tú diktatúru trhov na prvé miesto. Toto nám je priorita a verejný záujem je až na druhom mieste. Takže hm, ja si myslím, že keď nájdete regióny, ktoré dostávajú štátnu pomoc, tak sa tam dostanú investície, firmy tam e, prídu, ale ako nám sa štátna pomoc skončí v danom regióne, tak zrazu firmy odchádzajú e, a za sebou zanechávajú spúšte, takže e, ja si myslím, že to je veľmi e, taký nelogický spôsob e, podporovania niečo práve, že sa nám tie rozdiely e, zväčšujú. Takže pokiaľ chcete bojovať proti nerovnosti, proti chudobe, tak treba verejná intervencia, plánovanie a súčasné pravidla nám to neumožňujú. Ďakujem pekne, pani Bašesku. E, ďakujem e, pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide štátnu e, pomoc, ak sa táto využíva dobrým spôsobom, tak môže prispieť e, k tomu, aby sa zvyšovala konkurenceschopnosť e, Európskej únie. Myslím, že treba tieto formy štátnej pomoci pod, orientovať na tie menej rozvinuté e, regióny a na tie sektory, ktoré naozaj môžu hospodársky rast priniesť. Pokiaľ ide tieto štátne pomoci, tak e, dôležitý je súčasný e, kontext e, krízy a tu hlavnou prioritou je znižovanie nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých. Naše rozpočtové možnosti sú vo väčšine členských štátov obmedzené a treba naozaj ich využívať čo možno najefektívnejším spôsobom a práve z tohto dôvodu podporujem zjednodušenie pravidel tejto oblasti, ale zároveň aj lepšie informovanie zo strany národných e, orgánov, pokiaľ ide o povinnosti oznamovania. E, takže e, to je vlastne moje stanovisko. Ďakujem pekne. Ďalej pán Šemeta. Thank you, Mr. President, uh, honorable members. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení poslanci, vítame E, správu pána Vlasáka e, k téme systému štátnej podpory e, a regionálnej pomoci a všimli sme si, že stanovisko výboru REGI takisto zohľadňuje aj názory výborov EMPL a ECON a sú tu spomenuté témy, ktoré aj komisia považuje za dôležité, pokiaľ ide o definovanie pravidiel pre regionálnu štátnu pomoc eh, na rok 2013 až 2020. My naozaj chceme podporiť tieto e, jednotlivé regióny v Európe a zároveň chceme ale zabezpečiť, aby e, takýmto spôsobom sa nenarúšala e, hospodárska súťaž na vnútornom trhu. My by sme sa mali môcť sústrediť práve na tie prípady, ktoré sú z hľadiska objemu najdôležitejšie a teda najviac môžu ovplyvniť ten trh. Čiže e, tie menšie sumy, tie e, ex ante môžu byť e, schvalované a používané. Ako správa hovorí, zabezpečenie konzistentnosti medzi koheznou politikou Európskej únie a štátnou, teda politikou štátnej pomoci. Tá otázka je veľmi dôležitá a preto revízia všetkých pravidel štátnej pomoci v súlade e, s princípmi e, modernizácie štátnej pomoci zabezpečí to, aby sa efektívne implementovala kohezná politika. Ale treba povedať, že Európska kohezná politika politika a európska politika štátnej pomoci, to sú dve odlišné záležitosti, dve odlišné politiky. E, áno, e, platí, že majú byť koherentné navzájom, ale nie je to jedno a to isté. A ďalší prvok e, tejto reformy e, e, sa týka e, tých e, podpor, ktoré idú smerom k tým e, väčším firmám, k väčším podnikom. A tieto investície skôr povedú e, k narušeniu hospodárskej súťaže a teda sa sú istým spôsobom horším využitím e, verejných e, financií, ako je tomu v prípade tým malým stredným podnikom. My sme zohľadnili závery aj Európskeho samitu z februára 2013 a takisto sme si vypočuli jednotlivých aktérov a preto sme sa rozhodli, že mierne zvýšime e, celkové pokrytie obyvateľstva e, v porovnaní s pôvodným návrhom na minimálne 45 e, obyvateľstva EU27 a že tam zahrnieme istú takú bezpečnostnú alebo bezpečnú sieť pre krajiny v špecickom programe a tým pádom celkové pokrytie sa dosiahne, alebo teda dosiahne hodnotu 47%. A my si myslíme, že to nám umožní sústrediť sa na tie regióny, ktoré najviac potrebujú e, tieto e, zdroje a zároveň dáme členským štátom dostatočné možnosti na to, aby e, zohľadnili také aspekty ako napríklad e, hraničné oblasti, ostrovy a iné e, zóny. E, zavedenie nových pravidel je naplánované na druhú polovicu júna. Ako je v správe napísané, my chceme predlžiť súčasné pravidlá a tie usmernenia až do júnu, do júna 2014, e, e, tak aby keď vstúpia nové pravidla do e, platnosti 1. júla 2014, aby už v tom čase boli členské štáty na toto pripravené. Pričom naďalej sa o tom ešte diskutuje na komisii a je možné, že tieto skutočnosti sa ešte zmenia. Ďakujem e, veľmi e, pekne, pán komisár. Tým pádom môžeme uzavrieť tému k tomuto bodu. Hlasovať sa bude zajtra 11.30. A môžeme prejsť na e, poslednú rozprávu na dnešnom programe. Je to správa Jan Higgins, stratégia pre elektronický výber mýta a systém diálničných známok pre ľahké osobné vozidla